Okay, friends, uh, welcome to the... Takže vítam vás na schôdzi. Nie je nás tu zatiaľ tak veľa. Dúfam, že sa trošku pridajú ďalší členovia, ďalší poslanci. Dátum ďalšieho spoločného zasadnutia medzi FAM a EMPL je 12. júl a vtedy bude prijatá správa správa, o ktorej dnes budeme diskutovať. No a myslím, že môžeme prejsť priamo na uh, náš bod 4 eh, programu, čiže vytváranie podmienok na trhu práce, ktoré sú vhodné pre celo, teda pr- eh, vyváženie pracovného a uh, rodinného života. A slovo dostane kolegyňa Linky Vyššiu, to je spravodajkyňa za, za ten nech sa páči. Ačiū pirmininkė. E, pirmiausia, aš... E, Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela poďakovať kolegyni Ždanoka za to, že ma podporovala a ďakujem aj dvom tieňovým spravodajcom, ako aj všetkým kolegom, ktorí uh, do, podali pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy ukázali, že všetci uh, sme znepokojení zo zhoršujúcej sa demografickej situácie v Európe a že musíme nájsť riešenia, ako zvýšiť pôrodnosť. Takisto e, vieme, že musíme e, zabezpečiť starostlivosť o deti a závislé osoby, či už sú, tu, či už sú to seniory alebo osoby s postihnutím. A takisto je dôležité e, zladiť rodinný a pracovný život. A treba e, zabezpečiť férové rozdelenie zodpovednosti medzi e, pohľavami a máme tu teda množstvo pozmeňovacích návrhov, avšak skupiny majú rôzne názory na to, ako dosiahnuť naše ciele. Niektoré skupiny sú skôr za legislatívne opatrenia, iní sú skôr za nelegislatívne opatrenia. Bez pochyby sa budeme uh, snažiť nájsť kompromisné riešenia a určite ich aj nájdeme, pretože e, nám ide o rovnaké ciele. E, komisárka Jorová, ako aj predstaviteľia komisie, nás ubezpečili, ubezpečili náš výbor pri viacerých príležitostiach, že koncom roka komisia predloží balík legislatívnych a nelegislatívnych opatrení týkajúcich sa zosúladenia pracovného a súkromného života. My v, na strane výborov budeme hľadať kompromisné riešenia, ktoré budú obsahovať tak legislatívne, ako aj nelegislatívne prvky. Ja osobne som veľmi rada, že sme dostali mnoho e, pozmeňovacích návrhov, ktoré podporujú plne platenú otcovskú dovolenku. To je podľa mňa najlepší spôsob, ako povzbudiť otcov, aby išli na otcovskú dovolenku a teda ako zabezpečiť e, rovné rozdelenie rodinných zodpovedností medzi mužmi a ženami. Na druhej strane táto možnosť prispieje k väčšej rodovej rovnosti na trhu práce a prispieje k aktívnejšej pozícii žien v pracovnom živote. Čo sa týka nelegislatívnych opatrení, Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že členské štáty by mali posilniť implementáciu barcelonských cieľov, takže zlepšiť prístup ku kvalitnej a e, dostupnej starostlivosti o deti. Členské štáty by mali vybudovať viac škôlok a predškolských zariadení. Niekoľko kolegov dali pozmeňovacie návrhy zamerané na väčší dôraz e, na starostlivosť o deti a ľudí so zdravotným postihnutím. Vieme, že naša spoločnosť starne a predlžuje sa očakávaná dĺžka života. A vzhľadom na tieto dve skutočnosti kolegovia dali veľmi dobré pozmeňovacie návrhy týkajúce sa starostlivosti o seniorov, týkajúce sa investície do dlhodobej starostlivosti, ktorá by mala byť ľahko dostupná aj cenovo dostupná. Viacerí kolegovia tiež dali pozmeňovacie návrhy e, týkajúce sa voľna pre e, teda osoby starajúce sa o závislé osoby. Takisto účasť žien na trhu práce je ešte stále príliš nízka. S tým súhlasíme. A preto v správe vyzývam komisiu a členské štáty, aby vytvorili potrebné podmienky pre ženy, aby sa mohli vrátiť na trh práce a pre mužov, aby sa dokázali podeliť so ženami o e, zodpovednosti, o zodpovednosť za starostlivosť, aby ženy mali rovnaké príležitosti presadiť sa na trhu práce. A na záver chcem vyzdvihnúť, že neexistuje nejaký jedinečný model zladenia pracovného a súkromného a rodinného života a nájdeme iba taký model, ktorý nám pomôže vyvážiť individuálne potreby v zosúľadevaní pracovného, súkromného a rodinného života. A treba hľadať riešenia na rôznych úrovniach, na európskej ako aj na národnej úrovni. No a v neposlednom rade by zamestnávateľia mali vyvíjať flexibilnejšie pracovné podmienky, a podmienky viac priaznivé pre pracovníkov. Na budúci týždeň máme dve schôdze s tieňovými spravodajcami z e, obidvoch výborov, teda vo štotok a v útorok a som presvedčená, že nájdeme najlepšie možné riešenie. Ja som spravodajkynia z výboru FAM, ja som sa teda viac zameriavala na aspekty rodovej rodnosti a moja kolegyňa Tatiana Ždanoka teraz predpokladám predstaviť ďalšie rozmery týkajúce sa zodpovednosti výboru pre zamestnanosť. Ďakujem pekne. Pani Ždanoka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja chcem poďakovať eh, spolu s pravodajkyni Blinkyvičote a samozrejme tieňovým spravodajcom, našim tímom, poradcom asistentom. Mm, ďakujem im za to, že veľmi konštruktívne pracovali, hľadali sme spoločné riešenia. Nebudem teda opakovať, čo už povedala Vilia viečuté. Ale predtým, než prejdem ku konkrétnym bodom týkajúcim sa zamestnanosti, chcem vyzvihnúť problém pred ktorým sme sa ocitli, keď sme dostávali pozmeňovacie návrhy k tej všeobecnej úvodnej časti našej správy. A sú to také koncepčné eh, návrhy, pretože sa týkajú aj názvu. Ja som eh, teda samozrejme si nevedela prečítať názov vo všetkých 23 jazykoch, ale v jazykoch, ktoré ovládam, vidím, že je tu určité nedorozumenie, pokiaľ ide o názov. E, v angličtine sa hovorí work-life balance. V lotištine je práca a súkromný život. Ak by sme to mali teda spätne preložiť do angličtiny z lotištiny. A v litovčine je to asi podobné. V nemčine je to tiež tak. A v, prvej, v prvom bode našej všeobecnej časti sme definovali problém nasledovne. Vyzdvihuje, že zladenie pracovného, súkromného a rodinného života musí byť zaručené ako základné právo. Takže dostali sme niekoľko pozmeňovacích návrhov ktoré ponechali iba dve slova z týchto troch. Niektoré politické skupiny nechcú spomínať rodinu, niektoré politické skupiny nechcú spomínať súkromný život. Takže naozaj dúfam, že sa nám podarí nájsť konsenzus. A že zachováme túto diferenciáciu Eh, rodinného a súkromného života. Keďže sú to rôzne stránky človeka a ľudského života a nemôžeme z toho niečo vypustiť a hovoriť o niečom inom. Takže toto bude problém, keďže tu máme niekoľko pozmeňovacích návrhov tejto povahy k tej všeobecnej časti k bodu 1 a 6. A ja by som si teda rada vypočula názory aj tieňových spravodajcov. E, možno teda majú nejaké dôvody k týmto pozmeňovacím návrhom. No a neviem, ako teda s tým uh, e, uh, e, Eh, naložiť, či teda pomocou tlmočníkov, aby sme sa vyhli eh, nedorozumeniam v tejto oblasti. Myslím, že máme takisto rôzne prístupy k tomu, čo sa týka legislatívnych návrhov. prvom rade, čo sa týka otcovskej e, dovolenky, teda smernici, smernice o otcovskej dovolenke. A máme tu teda rôzne prístupy, možno trošku konfrontačné, k problému minimálnej povinnej a neprenositeľnej platenej dovolenky pre otcov. Výbor pre práva žien keď dostával pozmeňovacie návrhy, tak pokiaľ viem, mali trošku iný prístup k tejto veci. Ja by som chcela navrhnúť, aby sme to vyvážili, berúc do úvahy, že nemôže byť len jedno riešenie pre všetky rodiny a pre všetky členské štáty. Musíme zobrať do úvahy aj tradície, a nemôžeme urobiť niečo absolútne povinné tak, v takejto citlivej oblasti, ako je rodinný život a zdieľanie zodpovednosti. Čo sa týka výboru pre zamestnanosť, my by sme chceli klásť väčší dôraz nielen na rodový aspekt, ale chceme hovoriť aj o poskytovateľoch starostlivosti Chceme hovoriť o potrebe ehm, prijať smernicu o týchto e, poskytovateľov starostlivosti. Niektoré členské štáty už sú veľmi pokročilé, čo sa týka tejto legislatívy, ale iné členské štáty e, nechávajú prácu len na e, trh, súkromný trh, čierny trh bez akýkoľvek regulácie a má to e, často neblahé sociálne dopady. E, pokiaľ ide napríklad o sociálne zabezpečenie osob, poskytujúcich starostlivosť. Takže ja by som si rada vypočula ešte tieňových spravodajcov a na záver by som snáď povedala niečo ešte viac k týmto problémom. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ždanoka. Pokiaľ ide o tie jazykové otázky, myslím, že sa vrátime k tomu návrhu, tak ako ho predložili naše služby a potom môžeme viesť politickú rozpravu. Som si istá, že sú tam mnohé rôzne názory, pretože znenie, ktoré sa v politike e, používa, hovorí veľa aj o obsahu politiky, ale nebudeme tomu venovať čas dnes na dnešnej schôdzi. A teraz dám predsedníctvo e, predsedničke výboru pre práva žien. Ďakujem pekne, pani Úskok. Dobrý deň, prajem všetkým. A teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom rôznych parlamentných skupín. Vypočuli sme sa teda, vypočuli sme si spravodajkyne výboru pre práva žien a výboru pre zamestnanosť. A ja by som chcela vyzvihnúť túto otázku názvu. Nie je to jazyková otázka, je to veľmi jasné, hovorí to o súkromnom živote. Politicky Mm, samozrejme, chápem, že niektorí poslanci by to chceli zmeniť. Chápem ich pozíciu, chápem ich názor, avšak to je politická vec, nie je to jazyková vec. Názov je jasný a iniciatívy z vlastnej správy, e, tam nie je možné zmeniť názov. Bolo to schválené e, e, výborom predsedov výborov a tu je teda otázka zosúladenia pracovného a súkromného života. Ja chápem, že poslanci chcú, chcú hovoriť aj o otázke rodiny a majú absolútne e, právo predkladať pozmeňovacie návrhy, ale chcem ešte raz vyzdvihnúť, že názov správy je, tak povediať, vytesaný do kameňa. Nie je možné ho zmeniť. Tieňový Spravodajca za EPP má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja tu zastupujem kolegu, ktorý je spravodajcom, e, tým spravodajcom pre túto správu, ale nemohol tu dnes prítomný na tom posadení tohto výboru. Takže vážení kolegovia, e, tak správa, ako aj obsah navrhnutých, aj počet navrhnutých pozmeňujúcich návrhov potvrdzuje, že táto téma eh, je veľmi z komplikovaná, zložitá a preto treba k tejto otázke pristupovať komplexne. Predovšetkým E, mnoho z kolegov, poslancov upriamilo pozornosť e, na otázku starostlivosti o dieťa a ako zdieľ, aby zdieľali túto povinnosť obaja rodičia. A ja tiež si myslím, že to je mimoriadne dôležitá otázka. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby obaja rodičia mohli spoločne a slobodne za rovnakých podmienok využívať možnosti rodičovskej dovolenky. A rovnako dôležité je aj zabezpečenie prístupu, e, dobrej starostlivosti o dieťa, aj predškolskej výchovy a takisto aj e, pripraviť stabilné podmienky zamestnania súhlasím s tým, že rôzne ehm, neisté pracovné zmluvy, rôzne netypické pracovné dohody a zlé podmienky, to všetko sú dôvody, ktoré veľmi ťažko, e, ktoré veľmi stiažujú e, zosúladenie pracovného a rodinného života a takisto to môže potom viesť k rozhodnutiu, že radšej sa vzdáme dieťaťa alebo ho minimálne odkladáme. A tento problém nie je možné ignorovať ani z pohľadu demografických víziev a nízkej pôrodnosti v Európskej únii alebo v členských štátoch Európskej únie. Na druhej strane zdieľam aj ten názor, že zabezpečenie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom nemôžeme obmedzovať len na otázku starostlivosti o dieťa každý občan Európskej únie musí mať možnosť takého života, mu umožní nielen pracovať, ale aj umožní mu rodinný život, odpočinok e, a mať čas na stretnutia s priateľmi a rodinou a podobne. A teda pred nami sú veľké výzvy a preto musíme upriamiť pozornosť aj na otázku ako napríklad normovanie pracovného času, zvýšenie počtu zamestnaných aj žien, ako aj podporu celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania v práci. A preto by som chcela, aby sme v tejto správe nehovorili len o existujúcich hrozbách, ale aby sme tiež dôraznili aj potenciálne príležitosti. Predovšetkým ide o to, aby sme správne využili možnosti, ktoré nám poskytujú nové technológie, a digitalizácia práce. Ide tu osobitne o teleworking či flexibilné pracovné časy. Myslím si, že do, k tejto správe bolo predložených veľa cenných pozmenujúcich návrhov a verím, že tieto budú zohľadnené v samotnom návrhu, respektíve v kompromisných návrhoch avšak niektoré tiež považujem za, za to, že zachádzajú trochu pridaleko. Ale určite potrebujeme ambiciozne kroky, ale nesmieme uplatňovať protekcionalistické kroky, nejako eh, nadmieru chrániť eh, trh alebo zasahovať aj do kompetencií členských štátov. Takisto by som chcel povedať, že mnohé otázky majú aj svoj právny eh, podklad a treba zabezpečiť to, aby tie dobré riešenia sa naozaj aj potom skutočne využili a prvne, začneme tvoriť nejakú novú legislatívu, je treba tú legislatívu, ktorá je v dispozícii, využiť a skutočne uplatňovať. A myslím si, že naozaj táto správa je podľa mňa celkovo veľmi dobrou komplexnou správou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Začneme teraz eh, so znamom. A ako prvá dostane slovo pani Ildiko Galpelč. Nech sa páči. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja to považujem za veľmi dôležité ako steňová spravodajkynia za EPP. Myslím si, že táto správa je naozaj veľmi dôležitá a za seba môžem povedať toľko, že podpora rovnováhy medzi pracovným životom a rodinným životom je jednou z najkľúčovejších priorit pre skupinu EPP. Som rada, keď to, čo som si vypočula od správodajcov, teda aké je ich stanovisko, pretože v tejto otázke musíme hovoriť jedným hlasom a musíme nájsť spoločné kompromisné riešenia. Je to ešte o to dôležitejšie, pretože táto téma je ešte dôležitejšia od čas ekonomickej krízy. A okrem tejto máme ešte aj demografickú krízu v EÚ. Takže takáto je situácia, pred ktorou stojíme. Ako sa to aj odráža v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predložila ja aj ostatní kolegovia, často sú to práve pracovné podmienky na pracovnom trhu, ktoré tvoria e, vlastne sú príčinou tých rôznych pracovných zmluv a nekonvenčných dohôd a podobne. A potom je tu takisto aj nízka mobilita, je pomerne nákladné cestovať. Takisto je dobre hovoriť aj v druhej strane milice, teda nedostatok e, predškolských zariadení a škôlok a jaslí a sú tu obmedzené možnosti, ktoré sú k dispozícii jednotlivcom a rodinám. A na báze týchto okolností toto je vlastne konflikt, ktorý sa vlastne sám poháňa medzi, teda tento, túto rovno, nájsť tú rovnováhu medzi súkromným pracovným životom. Takže nie je jednoduché nájsť to riešenie, ale súhlasím s kolegom z EPP, eh, povedal, povedala, že našim hlavným cieľom nie je prijímať legislatívu znovu zas, keď ešte sme zabudli alebo nerobíme dobrú implementáciu tej existujúcej. Treba vniesť viac svetla, riešiť eh, tie práve príčiny, a pri, zabezpečiť efektívnu implementáciu existujúcich e, právnych aktov. Isté sú tu aj kultúrne, aj rôzne iné rozdiely medzi 28 členskými štátmi a takisto aj muži a ženy inak túto otázku vnímajú, takže zrejme nie je tu jeden model, ktorý sa páčil všetkým alebo vyhovoval všetkým a je to e, rôzne aj z hľadiska jednotlivca, aj z hľadiska členských štátov, aj kultúry a podobne, čo je pre koho správne takže na toto nesmieme zabúdať a nemali by sme tu vytvárať nejaké modely, ktoré budeme na silu e, na niekoho tlačiť v EÚ, pretože to nebude potom priateľné. Verím, že budúci týždeň, v útorok, štvrtok nájdeme kompromisné riešenia, keď sa stretneme s tieňovými spravodajcami. Tiež e, verím, že je dôležité dodržiavať princíp proporcionality, teda primeranosti a nezabúdať na rozdiely v rôznych eh, legislatívach. Toto je vec, ktorá spadá pod eh, zodpovednosť členských štátov, takže presne tam treba hľadať aj eh, riešenia a, a pri hľadaní spoločných cieľov. Tieto spoločné ciele by mali byť jasne načrtnuté v tejto správe a mali by ich potom dodržiavať členské štáty. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne pani Gal Pelc, teraz za SAD, pani Gentili. Grazie. Ďakujem obom predsedajúcim. Tá diskusia, tak ako je nastavená, e, vyžaduje ďalšiu úvahu každom prípade e, treba tu zohľadniť situáciu a skúsenosti jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, považujem to za e, dôležité úsilie a treba dosiahnuť kompromis. V každom prípade chcem poďakovať e, spravodajkyni za vykonanú prácu, ako aj za tú snahu, ktorú vyvinuli obe, oba výbory práve e, v tejto chvíli venovať sa tejto téme. Je tu okrem iného aj potreba vytvoriť lepšie podmienky pre ľudí a využiť tak veľký kapitál, ľudský kapitál e, ľudí. A to v rámci modernej a inovatívnej vízie a v rámci e, snahy zosúľadiť e, pracovný a súkromný život. Takže e, chcem skutočne zdôrazniť, že toto je práca, ktorá je dôležitá a ktorú treba dokončiť a týka sa to najmä žien vo všetkých členských štátoch. Ďakujem. Nasleduje pani Višnevská, tieňová spravodajkynia za výbor FAM, ale nevidím ju. Nie je, tomu, nie je tu. Tak pokračovať budeme tieňovým spravodajkyňou za ALDE, Angelika Mlinár. Je tu? Nie je. Potom je tu ešte pani Kuneva, skupina GUE. Alde je tu? A vy ste? Aj pani Kuneva je tu? Ale vy ste za Alde? Dobre, tak začneme Alde. Ďakujem. Ja som tenevá spravodajkynia pre výbor e, zamestnanosť, ale naozaj musím povedať, že ja som predložila viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré podpísali aj ostatní kolegovia z výboru PAM. Dovolte, aby som začala poďakovaním spravodajcom za naozaj ich veľmi prie, úžasnú prácu, ktorú robia na tejto veľmi dôležitej téme. A súhlasím s tým, čo práve odznelo vo vzťahu k titulu či názvu tejto správy. Nielen, že to bolo e, schválené konferenciou predsedov, ale naozaj my sme sa chceli sústrediť na, na tú rovnováhu medzi životom a pracovným a e, prácou a životom a prakticky aj v angličtine je to isté, keď hovoríme o rovnováhe medzi profesionálnym a súkromným životom ľudí. No ako som povedala aj s e, kolegami z ALDE, som predložila viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú aj, ktoré, ktoré sú veľmi dôležité pre našu skupinu. Pre všetkým je dôležité v našej e, spoločnosti zabezpečiť aj kultúrnu zmenu vo vzťahu k prístupu k pohľaviam a ako ich vnímame a osobne je to dôležité vtedy, keď si uvedomujeme, že tu existuje veľmi rozmanitý prístup v členských štátoch EÚ. Niektoré z nich určite sú vo veľa rozvinutejšej pozícii práve kvôli tomu, aký systém e, služieb starostlivosti majú k dispozícii v týchto krajinách. Ale niektoré členské štáty zase sú, majú oveľa menej šťastia a osoby, pre všetkým ženy v niektorých členských štátoch e, vlastne trpia tým, že nie je tu dostatok e, zariadení pre starostlivosti a tiež e, majú možnosť rôznych pracovných zmluv. Podľa nás by mali mať ženy možnosť sa vrátiť čo najskôr naspäť do práce a nie ponúkať im príliš dlhé materské dovolenky. Zároveň treba zdôrazniť podľa nás, e, že toto nie je iba úloha štátu, lebo nie je tu iba štát, ktorý by sa mal starať o takéto riešenia pre lepšie e, služby starostlivosti, ale mal by to byť spoločný prístup sociálnych partnerov aj od všetkých zúčastnených strán. A tu nejde iba o to, aby sme mali novú legislatívu, hlavne ide o tú dobrú prax, ktorá existuje v iných členských štátoch a dá sa upraviť na situáciu v iných krajinách. Ja viem, že tradície sú dôležité a tie, ktoré sa týkajú žien, tiež sú dôležité, ale nechceme dovolniť situáciu, aby ženy boli diskriminované kvôli tradícii, takže treba naozaj sa sústrediť aj na e, zvýšenie povedomia o rovnakom zaobchádzaní a o typoch práv, na ktoré ženy, maj, ktoré ženy majú aj na pracovnom trhu. Podobne ako v ostatných správach, e, ja som ešte stále spravodajkyňou pre správu o smernicu o nediskriminovaní na pracovisku, tak ani mňa neprekvapuje, že niektoré z pozmenujúcich návrhov sú dosť podobné a je to aj dôležité, aby sme vyslali koherentné posolstvo z tejto snemovne. A z tohto pohľadu si teda myslíme, že e, zber a vyhodnotenie spolahlivých a úplných e, a pravidelne aktualizovaných údajov, to je veľmi dôležité. Tiež dôležitá je úloha sociálnych partnerov a zúčastnených strán, aby na tomto pracovali a tiež, aby existoval mechanizmus e, podávania sťažnosti, aby bol v dispozícii tým, ktorí majú pocit, že takéto vec je potrebná. Takisto vítam návrh komisie pracov, na pracovný program komisie po roku 2016, osobitne preto, že sa bude venovať osobitná pozornosť v rovnováhe súkromného pracovného života, ktorý by mal viesť k zvýšeniu účasti žien na pracovnom trhu. Tiež je dôležité zvýšiť eh, podiel digitalizácie, ktorá by mala zvýšiť produktivitu a umožniť rôzne flexibilné pracovné eh, možnosti. Eh, určite aj kvôli určitým ideologickým rozdielom niektoré z podmenujúcich návrhov, ktoré predložili iné politické skupiny, možno, že nie sú celkom v súlade aj s našimi ale verím, že prosled, alebo počas rokovaní s tieňovými spravodajcami sa nám podarí dopracovať eh, k riešeniu, ktoré bude v prospech tých, ktorí skutočne túto rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom naozaj, dobre, naozaj potrebujú. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Kuneva, nech sa páči. 2004. Τόσο ήταν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για την έκθεση αυτή. Τα έπρεπε... Takže tu 4-6 to boli pozmeňujúce návrhy, 464 pozmeňujúcich návrhov e, predložený v tejto, tejto správe, pričom by to malo byť aspoň 751. Každý jeden e, poslanec mal predložiť pozmenujúci návrh. A to sa týka e, zosúladenia súkromného a verejného života. A táto otázka sa týka úplne každého z nás, nielen výboru FAM a EMPL. Bez ohľadu na to, že z aké pochádzame politickej skupiny alebo výboru, alebo bez ohľadu na to, kam patríme. Vidíme aj veľké rozdiely, ktoré tu existujú nielen v rámci členských štátov, ktoré uplatňujú rôzne politiky, ale aj vo vzťahu k našej sociálnej legislatíve, ktorá, z ktorej sa doteraz nepodarilo regulovať a harmonizovať také otázky, ako, ako je rodičovská dovolenka a rodová rovnosť. A my teraz sme predložili pozmaňujúce návrhy, ktoré aj spomenula pani spravodajkyne, pani e, Štanoka. A verím, že sa nám podarí dosiahnuť ďalší krok a zabezpečiť to, aby sme mohli regulovať aj také veci, ako je materská dovolenka a rodičovská dovolenka, pretože tie sú mimoriadne dôležité z rôznych pohľadov. Myslím, že budeme musieť všetci spoločne veľmi intenzívne pracovať, aby sme pripravili kompromisné návrhy. A tie tri čísla, ktoré som vám pripom- chcela pripomenúť, sú 8, 8 a 8. Pripomína vám to niečo? 8, 8, 8. 8 hodín práce, 8 hodín doma a 8 hodín spánku. Toto mus, to, to bol slogan z mm, demonstrácií alebo z prvomajových e, oslav ešte v 19. storočí. Aby sme si pripomenuli, že už tu tento boj existuje stovky rokov. Za vidíme, že to, čo tu predkladajú spravodajcovia, vidíme, aký má ničivý účinok, e, vlastne, alebo práca o pracovné podmienky majú ničivý účinok často na rodiny a ľudia môžu pracovať efektívne a pracovať dobre vo svojej firme, ale to nestačí len, aby mali dobré vzdelávanie, ale musia mať flexibilitu, musia mať možnosť eh, pracovať za rôznych podmienok, okolností. Takže niektoré pozmeňujúce návrhy eh, sú o tom, že by, boli, že by mali byť niektoré odseky úplne vypustené a nové by tam mali byť zavedené. A myslím, že nesmieme zavúdať, že o čo ide. Ide tu o dosiahnutie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Myslím, že rešpektovanie pracovných e, e, času je často nedodržiavané zo strany viacerých e, firiem a vlastne je to potom veľký, vedie to napokon k tej vysokej cene, ktorú ľudia musia zaplatiť tým, že veľmi veľa pracujú. Takisto zohráva svoju úlohu aj napríklad vzdialenosť od e, práce, tiež aj možnosť používať počítač a pracovať prakticky z domu, tak sa strácajú hranice medzi tým, kedy sme doma, kedy už nie sme v práci. A pritom tieto zmeny mali smerovať k oslobodeniu e, pracujúcich, pričom vlastne ich ešte viac e, zavezujú aj zo strany napríklad nadnárodných firiem. Je to vidieť. Takže my nechceme prísť s ďalšou správou vlastnej iniciatívy. Myslím si, že musíme podporiť eh, prácu, ale áno, ale spoločne medzi našimi výbormi musíme vytvoriť takú cestu, po ktorej my chceme, aby sa Európa uberala. A to nemôže byť e, cesta len čistého šetrenia a znižovania a skracovania rodičovskej a materskej dovolenky a z zavádzania rôznych pofiderných flexibilných zmluv, pretože to by naozaj bola slepá ulička. A myslím si, že keď spoločne budeme pracovať na kompromisných návrhoch, išli by sme novým smerom, smerom k sociálnejšej Európe. Ďakujem, Kuneva. pani Kuneva. A pán, teraz pán e, López, máte slovo. E, pani e, predsednička, treba sa k tejto správe vyjadriť principiálne. Ide tu o zosúladenie profesionálneho a e, rodinného života. Ale tu je to e, poňaté veľmi abstraktne. Je to e, vzdialené realite a tým skutočným dôvodom a problémom, ktoré v skutočnosti existujú. A tieto problémy majú svoje e, príčiny, konkrétne príčiny. A je to výsledok e, desaťročí uplatňovania konkrétnych politík a výsledok e, orientácie Európskej únie. A teraz vidíme výsledky. Zvýšenie chudoby, viac než 120 miliónov občanov Európskej únie, ktorí sú ohrození chudobou alebo na hranici chudoby, e, zväčšenie sociálnej nerovnosti, nerovnosti medzi mužmi a ženami a čoraz e, menšie pracovné istoty, menšie platy a zhoršovanie životných podmienok pracujúcich jednoducho útok na to, čo nazývame sociálnym štátom a potláčanie sociálnych funkcií vo väčšine členských štátoch. A to e, takisto súvisí s, e, so zhoršujúcimi sa podmienkami sociálneho systému, systému sociálneho zabezpečenia a zhoršovaním základných podmienok e, pracujúcich a základných istôt. Takže toto sú tie problémy a príčiny, ktoré treba identifikovať a na ktorých treba pracovať. A to je základ, z ktorého my vychádzame. V roku 1919 vznikla e, Medzinárodná organizácia práce a tá práve začala presadzovať rovnomerné rozloženie pracovnej, eh, pracovnej doby a eh, súkromného eh, rodinného života a odpočinku. Ubehlo prakticky jedno storočie a ešte stále to tak nie je. Skôr naopak, čoraz viac je tento základný predpoklad napádaný a spochybňovaný v živote všetkých. Nemôžeme teda hovoriť o politikách na podporu materstva v členských štátoch Európskej únie, o podpore rodín a podobne, ak neriešime ten základný faktor, je v protiklade s týmto všetkým. Takže máme súbor pozmenujúcich návrhov, e, ktorý sa zaberá jednak tými príčinami a jednak možnosťami zlepšenia hospodárskych, sociálnych, pracovných podmienok pracujúcich. Treba však zabezpečiť aj prístup ku kultúre, odpočinku, športu, a osobitnú pozornosť si zaslúžia otázky e, zvyšovania platov, e, kolektívnych zmluv tak, aby v tom procese kolektívneho vyjednávania boli zakomponované aj tieto aspekty zosúladenia pracovného a e, rodinného života. Takisto treba bojovať proti neistým pracovným podmienkam. Rodinný život a pracovný život nemožno zosúladiť v prípade e, matiek a otcov, ktorí pracujú na smeny alebo cez víkendy aby mohli uživiť svoje rodiny. Treba teda prirodzene reagovať aj na tieto otázky. Potom je tu otázka pracovnej doby. To je kľúčová otázka. I treba ísť e, cestou, ktorá ide za rámec 8 e, hodín ako minimálnej pracovnej doby. Treba sa snažiť aj znížiť Eh, hodinovú eh, dotáciu a pr- dĺžku pracovnej doby. Napríklad v Portugalsku je to otázka 35 hodín. A to sa eh, bohužiaľ zatiaľ podarilo len vo verejnej správe. Podarilo sa v podstate späť vydobiť tento výdobytok, ale neplatí to ešte pre súkromný sektor samozrejme do toho vstupuje aj otázka konkurencieschopnosti. No a napokon mm, sociálne zabezpečenie, ochrana ehm, rodičov, otcov, matiek, ehm, predlženie materskej dovolenky a podobne. Samozrejme, mm, jednotlivé členské štáty aplikujú konkrétnym spôsobom e, smernicu o materstve poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, prístupu k vzdelaniu. Toto všetko treba riešiť. Ďakujem. Thank you. Now... Ďakujem. A teraz už budete mať všetci len jednu minútu rečníckého času. Sú tu ešte štyria rečníci, ktorí sa prihlásili a potom budeme pokračovať s ďalším stretnutím. Pani e, Košlovská Máte slovo. bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo. Ďakujem pekne Pani predsedajúca. Vážení kolegovia, predovšetkým by som chcela zablahoželať autorom správy, pretože naozaj sa týka veľmi dôležitej témy a určite nie je pochyb, že medzi prácou a rodinou je neustále napätie a to je konflikt, ktorý musíme ukončiť a o tom treba odprímne hovoriť. A tento návrh e, výbor je e, komplexný návrh a, a tiež je to asi tiež e, obsahuje dobré návrhy a tým by som chcela poukázať na jednu vec, že treba e, urobiť niečo v prípade pracovnej doby a tiež sa tam zdôrazňuje, že sa treba starovať o spoločnosť a to nie je starať sa len o deti, ale aj o staršie osoby. A tu je tiež dôležité, ako môžeme s inými spôsobmi napríklad zabezpečiť samo um, starostlivosť starších osôb, napríklad e, treba využívať aj digitálne technológie, internet, e, také veci ako je vzdelávanie online, robenie E, e, bankových služieb online, vzdelávanie online, toto všetko sú možnosti, keď je to iná vec, ale toto všetko ďalej bude požadovať, aby sme rozvíjali aj digitálne zručnosti u starších osôb, aby oni mohli byť samostatní a aby potom vlastne e, tá ich potreba starostlivosti bola čo najmenšia. Teraz Ďakujem, pani. Teraz slovo pani Jazloviecka. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcela e, pre spravodajkyňam oboch výborov poblahoželať za takúto správu. Tiež sa teším z toho, že bolo tu prijať e, zamestnanie na rôzne flexibilné e, dohody, aj keď často zároveň počúvame kritiku voči takýmto flexibilným zmluvám, ale ukazuje sa, že problémom skutočne je problém, že v mnohých krajinách Európskej únie takéto e, pracovné zmluvy nezabezpečujú určitú istotu. A zdá sa, že na, tu na európskej úrovni, tu v parlamente sme pod, eh, povinni podporovať takéto flexibilné formy, pretože život potvrdzuje, že je to potrebné pre našu spoločnosť a mali by sme to podporovať. A možno, že v, krajín, v jednotlivých členských štátoch by bolo treba, eh, aby vlády zabezpečili aj to, že aj keď je flexibilná zmluva, ale existuje určitá istota, aj sociálne zabezpečenie. Ale pred nami je tu ešte jedno veľké sú korunami, ktoré e, bude súvisieť s oveľa viac e, flexibilnými zmluvami, ktoré vôbec nebudú nič zaručovať, žiadnu istotu v zamestnanosti. A o tomto musíme určite v parlamente diskutovať a nájsť riešenia, ktoré pomôžu našej spoločnosti prijať také formy, ktoré k nám budú prichádzať. My takýmto formám nezabránime. Jednoducho Európa nie je samostatným ostrovom, my sme prepojení s celým svetom hospodársky a takéto zmeny jednoducho sem prídu. Takže už je najvyšší čas, aby sme hľadali riešenie. Ďakujem pekne. La señora Sodrova tiene la palabra. Pani Šojdrová má slovo. Ďakujem, pani mm, predsednička a ďakujem aj za predloženie tejto správy. Ja nebudem navrhovať, alebo my sme nenavrhli e, zmeny, zmenu názvu. Domnievame sa, že všetci, ktorí sme rodičia, tak vieme, že súkromný život je život, e, ktorý venujeme starostlivosti o rodinu, Takže zosúľaďovanie súkromného či rodinného života, to je pre mňa vlastne to isté a myslím, že aj väčšina ľudí to chápe takto. Dobré je, že ide o spoločnú správu oboch výborov, pretože e, témy práv žien a trhu práce sa veľmi dobre doplňajú. A som tiež veľmi rada, že sa tu zmienuje pracovný e, dokument e, do komisie Strategic Management for Gender Equality 2015-16, eh, kde sa hovorí o materskej dovolenke až po formy flexibilnej práce. Myslím, že by sme v každom prípade mali uznávať starostlivosť o deti ako plnohodnotnú prácu rodičov, ktorá je uznávaná a oceňovaná. Bohužiaľ, treba povedať, že táto veta v tejto správe zatiaľ chýba. Rodičia by mali mať na prácu a výchovu detí lepšie podmienky, lebo je to úplne taká istá práca ako práca tých, ktorí pracujú niekde v zamestnaní. A nie je to spoločensky docenené. Motivácia, pokiaľ ide o starostlivosť o deti a prácu doma e, v podobe starostlivosti o deti, by nemala byť menšia, než motivácia pracovať v zamestnaní niekde inde Samozrejme, tá druhá etapa si takisto zasluhuje veľkú pozornosť z našej strany. To znamená prechod od rodičovskej dovolenky do zamestnania alebo do podnikania. Myslím, že tieto etapy pracovný dokument Európskej komisie uvádza a myslím, že konkrétne opatrenia konečne členské štáty začnú aplikovať viac a z Európskeho parlamentu by na to mali byť vyzývané Takže očakávam, že niektoré konkrétne veci sa podarí presadiť a táto správa by k tomu mala prispieť. Ďakujem vám. Ďakujem vám. A teraz no, pani Hep. Ďakujem pekne. Ja budem eh, hovoriť eh, za eh, výbor Peplá, že my sme k tomu dali tiež pozmeňací návrh a pokiaľ ide o túto prácu na rovnosti pohlaví, nám ide o rovnosť celé v Európe a veríme, my ako európsky europoslanci máme veľkú zodpovednosť za to, že sa bude v tejto oblasti ďalej pracovať, aby tu naozaj bola rovnosť. Avšak máme rôzne názory na to, ako my ženy dosiahneme túto rovnosť, ako sa dostaneme do práce, ako môžeme zarábať, ako dostaneme dôchodok, ale my sociálni demokrati vidíme, že je naozaj veľmi dôležité, aby tu bola bola rovnováha medzi pracovným životom a súkromným životom. A e, to nie je e, možné dosiahnuť tým, že budú nejaké neisté pracovné podmienky pri zamestnávaní. Musíme mať skutočnú perspektívu rovnosti a napríklad, e, tak ako tu predrečník spomínal, máme rôzne názory na to, čo má byť platené, keď je človek doma s deťmi, mal by možno by mali za to dostať eh, peniaze, alebo či má byť teda ženy doma, alebo pracovať, alebo starať sa o deti až do veku 15 rokov. No, eh, vieme, že eh, ide o, po, potom o nízke mzdy, ale musíme bojovať za to, aby sme dostávali rovnakú mzdu za rovnakú prácu, aby sme mali rovnaké podmienky príjmania do práce, aby sme mali istotu na trhu práce. To máme ešte pred sebou obrovský kus práce aj tu v Európskom parlamente Takže dala som pozmeňovací návrh, ktorý sa týka štatistiky, pretože je tiež dôležité, aby eh, boli štatistiky, štatistiky k dispozícii, aby sme videli, kde treba pracovať a aby sme mali bezpečné eh, podmienky príjmania do práce. Ďakujem pekne. Mm, eh, ďakujem, pani Heb. Tieto vyjadrenia ukazujú, že ide o veľmi dôležitú otázku e, pre oba výbory. Počet pozmenujúcich návrhov je veľmi vysoký, ale to práve ukazuje ten záujem. A chcem obom spravodajkyniam aj tieňovým spravodajcom zažilať veľa úspechov a šťastia, aby dospeli ku kompromisu a aby tie e, kompromisné návrhy e, odrážali tú e, väčšinovú, e, ten väčšinový názor. A teraz dám slovo pani spolupredsedajúcej. Ďakujem. Budeme pokračovať v tejto miestnosti so zasadnutím výboru pre zamestnanosť. V každom prípade vám chcem veľmi poďakovať a budeme spolu s Empl a FAM praco- pracovať aj ďalej spoločne, e, pretože máme spoločný program. A teraz budeme pokračovať e, riadným e, programom bod 15 a to sú požiadavky podľa článku 33 o dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím v rámci kontextu Európskej únie. A dám slovo e, pani Marte Stickings z e, Európskej agentúry pre základné ľudské práva a prosím, e, posadte sa prosím tu. Vy prednesiete krátky úvod, po ktorom, vítam vás, po ktorom bude nasledovať rozprava. Takže máte slovo, pani Stickings.